Uh, uh, Dobré odpoludne, kolegovia. Začneme teda uh, zasadnutie. A ja budem hovoriť po litovsky. Ako prvý bod je prijatie programu. Ak nemáte žiadne navrhované zmeny, tak pôjdeme podľa programu. Druhá otázka, schválenie zápisnice zo schôdze 25. januára 2017. Zápisnica je schválená. Prvá, prvý bod mala byť prezentácia feministickej sebaobrany a to sa zmenilo. Takže ja som prišla na tretiu práve na to, No, no. Sorry, but I don't know about that. Neviem o tom. Neviem, kedy bol teda tento... Vaša otázka je bod 7 na eh, programe. Ja som si myslel, že to dnes bude prvý bod. Nie, bod 7. Je mi to ľúto. Takže k oznámeniam predsedu. Chcem vás informovať, že 6. februára bolo zasadnutie e, koordinátorov, odporu, boli prijaté odporúčania záveru. rozhodli sme sa, že dáme e GMA k týmto dvom e, dokumentom Eh, na základe eh, správy o rovnosť, rodovej rovnosti v dohodách EÚ. Zároveň sme sa rozhodli, že vypracujeme eh, stanovisko k správe LIBE o stave a podmienkach a dostane to skupina EPP túto správu. Takisto chceme zorganizovať misiu FAM do Maroka počas zeleného týždňa v septembri. Schválili sme zloženie plánovanej misie do New Yorku a e, schváliť zoznam navrhovaných expertov na vypočutie e, na tému e, ženy, rodovalotnosť a kmenské zmeny. Takže rozhodli sme sa tiež, že pani Kuneva bude menovaná ako plná členka a pani Žitňanská ako alternujúca členka, ktorá bude zastupovať FAM v setice EPD. Potom sme sa rozhodli zaslať list pani komisárke Jorovej a Tyson, o rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom. Tento list už bol zaslaný. Ďalšie oznámenie predsedkyni. E, sieť pre gender mainstreaming. Zasadnutie je naplánované 6. apríla v Štrásburgu. Je to štvrtok a schôdza by mala byť od 10. do 11. pred obedom. Otázka číslo 4 na programe. Výmena názorov ehm, o, o ehm, teda rovnováhe medzi pracovným rodinným životom e, pre teda rodičov, opatrovateľov. My e, rozhodli sme sa, že budeme mať e, spoločný prehľad situácie spolu s členmi výboru EMPL. A teraz dostane slovo pani Kristen Omajer, ktorá prezentuje túto štúdiu. The chair, the the... Ďakujem veľmi pekne, vážené poslankyne, poslanci, ďakujem za pozvanie, aby som mohla prezentovať informácie o tom, ako majú podporovaní rodičia a opatrovateľia. Podľa Eurofund 6. Eh, prieskumu pracovných podmienok, kde sme vlastne sa zamerali na väzne 14 tisíc e, pracujúcich rodičov v Európe. E, boli tam ženy, e, rodičia, samovychovateľia a e, sledovali sme teda celkovo platený, neplatený pracovný čas. Napríklad e, rodičia, ktorí majú e, deti v ško- e, vo veku do e, 7 e, rokov, e, mali 61 hodín e, týždenne. Matky majú 32 e, hodín platené, práce, 26 neplatené, čiže e, toto ovplyvňuje všetky, eh, všetku situáciu. Závisí to potom samozrejme od toho, či sú, ako, aké staré sú tieto deti, či sú to uh, rodičia s jedným dieťaťom, teda jeden rodič s jedným dieťaťom, viacero detí, uh, rodičia, ktoré majú staršie deti, majú rovnaké viac menej preferencie, pokiaľ ide o pracovný čas a uh, samostatne, teda rodičia bez partnera uh, majú iné preferencie. Vieme z našeho prieskumu, že uh, Eh, môže to byť obohatením pre rodinný život aj platená práca. Napríklad majú lepšie vzťahy s deťmi, s deťmi práve preto, že majú prácu, ale 29% eh, nemá žiadny názor, 24% si myslí, že je to horšie, keď má platenú prácu. Na druhej strane práca môže viesť aj ku konfliktom v rodinnom živote to je ro, e, konflikt e, rodina práca, 25%, e, poved, 21% povedali, že sú príliš unavení na domáce práce, 15% sa obáva, teda, alebo má starosti z práce a 12% hovorí, že práca im bráni stráviť čas s rodinou, 3-4% si myslia, že rodina práca, teda konflikt rodina a práca im bráni sústrediť sa na prácu. Te, veľmi nedávno sme teda sa vrátili k tejto sieti európskych korešpondentov a požiadali sme ich, aby nám zareagovali na dve jednoduché otázky. Aké opatrenia Ehm, sa zavedli za posledné dva roky, ehm, čo zavedli národné vlády alebo sociálni partnery, čo by mohlo pomôcť rodičom alebo opatrovateľom a, či, a aké už ehm, majú kolektívne zlovy, akú úlohu zohrávajú. Pozreli sme sa teda na štyri oblasti, sú e, rodiny dovolenky, flexibilné pracovné e, časy, poskytovanie starostlivo o dieťa a zniženie pracovného času. A ja sa teraz pozrieme na tento pokrok. Všetko nájdete v správe, ktorá bude E, teda takúto revíziu za rok 2016. Jedno z hlavných zistení je, že v mnohých členských štátoch ale zďaleka nie vo všetkých. E, Nedávno sa zmenili určité e, aspekty rodičovskej dovolenky, týkalo sa to najmä otcovskej e, alebo teda rodičovskej dovolenky a do menšej miery sa to týkalo materskej dovolenky. Čo sa týka zavedenia novej otcovskej dovolenky, len malý počet krajín nemá absolútne žiadnu možnosť pre otcov vôbec si zobrať nejaké voľno súvisiace so starostlivosťou o dieťa a za posledné roky sme videli, že v niektorých krajinách sa to teda posilnilo, aby mali otcovia lepšie práva. Týka sa to napríklad Írska, kde nová otcovská dovolenka dovolenka e, z zákona 2016 umožňuje otcom odísť na dovolenku na dva týždne. Česká, Česká republika zvažuje zaviesť jeden týždeň otcovskej dovolenky, takisto Taliansko a Španielsko e, rozširujú otcovskú dovolenku. Viaceré členské štáty e, urobili nedávno širšie reformy týchto rodičovských dovoleniek, napríklad Slovensko v roku 2014, Nemecko, Spojené kráľovsko 2015 a nedávno v roku 2016 Luxembursko. A reformy sa zamerali na rôzne ciele, rôzne systémy eh, a sú to štyri také spoločné eh, body. Najprv viaceré krajiny chcú eh, tie rodičovské dovolenky sflexibilniť, aby teda sa kombinovali aj s prácou. V Holandsku materská dovolenka môže byť čerpaná spolu s pracovať časočný úvezok ešte pred pôrodom. V Nemecku napríklad e, sú nové modely tiež časočných úvezkov, takisto v Luxembursku. E, môže byť napríklad aj fragmentovaná rodičovská dovolenka. Po druhé, viaceré krajiny propagujú rovnaké zdieľanie rodičovskej dovolenky medzi obidvomi rodičmi a snažia sa zvýšiť e, čerpanie na strane otcov. Rakúsko od zajtra zavádza rodinný bonus 700 eur mesačne, keď sa rovnako zdieľa táto dovolenka medzi, par- e, medzi rodičmi. Vo Švedsku Ehm, sa tento bonus e, asi aj zruší, pretože sa u dospelok záveru, že vlastne neprinesol žiadne výsledky. Skôr sa diskutuje o tom, že bude ďalší mesiac e, zavedený, ktorý si bude môcť vybrať jeden z rodičov. Tak si to rozširuje o 30 e, dní a v Spojenom kráľstve tiež majú rodičia možnosť vybrať si, kto si vyberie tú dovolenku, to bude čerpať, teda je to taký spoločný balík. Potom v niektorých krajinách eh, sa snažia mm, zveľ, urobiť veľkorysejšie mm, dávky rodinné, čo by mohlo byť stimulom pre otcov. Týka sa to Luxemburska, Rumunska a Slovenskej republiky. A štvrtý bod, ktoré sme zistili, je, že viaceré eh, krajiny rozšili eh, okruh osob, ktoré to môžu čerpať, napríklad samostatne zabkovočené osoby. E, e, Rumunsko napríklad v roku 2016 e, tiež zavedlo dovolenku pre rodičov, ktorí adoptovali deti. Podobne v ďalších krajinách sa rozširovali práva. V Rakúsku ženy adoptívnych rodičov od roku 2016 si môžu tiež čerpať rodičovskú dovolenku Ehm, od roku 2015 ehm, reforma dáva možnosť aj starým rodičom ehm, zobrať si pracovné voľno. Čo sa týka dovolenky opatrovateľskej, tam v Rakúsku v roku 2014 zaviedlo platenú ošetrovateľskú dovolenku A sú tam takisto možnosti pre ďalšie e, osoby, ktoré žijú v tejto domácnosti, aby čerpali mm, dávky alebo dovolenky vo Francúzsku e, tiež pristúpili k reformným krokom v roku 2014. Francúzsko zavedlo zákon, ktoré umožňuje e, voľno rodičom vážne chorého dieťaťa. V Belgicku sa diskutuje o takomto návrhu zákona, ale iba Eh, nad rámec dní, ktoré prekračujú 20-dňovú 20, 20 zákonnú dovolenku. Čo sa týka rodinnej dovolenky, hm, to je jedna vec, no ale potom eh, samozrejme tá, tie otázky rovnováhy medzi pracou a rodinou eh, začnú až keď rodičia začnú naozaj naplno pracovať, čiže aké ľahké je to nájsť si hodinu či dve na postaranie sa o osobný alebo rodinný život. Krajina ako Česko, Slovensko, Grécko, iba zhruba 42 až 50 zamestnancov to považuje za ľahké alebo veľmi ľahké. E, na druhej strane Fínsko, Malta, e, Holandsko, kde to považujú za dosť jednoduché. A čo robili členské štáty v tejto súvislosti v nedávnej minulosti? Niektoré krajiny sa pokusili otvoriť možnosť e, flexibilnejším pracovným úväzkom pre pracujúcich rodičov. Napríklad v Portugalsku e, sú napríklad takéto krátke e, ospravedlnené neprítomnosti, ak sú napríklad nejaké zasadnutia v škole a tak ďalej. Takisto v iných krajinách je možnosť neskôršieho príchodu do práce, ak dieťa odvádzajú napríklad do školky, do školy. E, napríklad neskorý pracovný e, čas e, môže byť tiež veľký problém pre pracujúce rodiny, aby si teda zorganizovali starostlivosť o dieťa. Viaceré krajiny nedávno túto otázku riešili, napríklad Francúzsko, tam je v roku 2016 prijatý nový zákon, ktorý hovorí o tom, že kolektívne zmluvy musia zobrať do úvahy opatrenia pre rodiny, ak e, sa zavadza teda práca na nočnú menu alebo v neskorých nočných hodinách, e, ak tá osoba sa musí postarať o závislé, e, závislú osobu alebo teda o dieťa. Takisto v Španielsku sa zaoberali týmto problémom a Cyprus rozlišil celý tento cyklus. Niektoré krajiny podporujú pracujúcich rodičov prostredníctvom E, tým, že im vychádzajú e, v ústretí v prípade a v závislosti od toho, koľko e, detí majú a takisto aj poskytujú nejaké dni plateného voľna podľa počtu detí. Takisto aj sa podporujú rodičia takým spôsobom, že im je umožnené pracovať viac hodín, ale na čiastočný pracovný úvezok a samozrejme to sa vzťahuje aj nielen na deti, ale aj na závislých e, príbuzných. Samozrejme poskytovanie príplatku starostlivosti o deti a, a iných e, podporných mechanizmov e, je veľmi dôležitých pre poskytovanie starostlivosti o deti. Napríklad Taliansko zareviedlo v roku 2016 e, poukážky e, na babysitting Estónsko, takisto sprístupnilo financovanie na dobudovanie zariadení pre starostlivosť o deti, ktoré fungujú napríklad aj cez víkendy a takisto napríklad v Maďarsku spoločnosti si môžu odpísať náklady na takéto zariadenia z daní. Okrem legis- legislatívy vieme, že takisto eh, aj nástroj kolektívneho vyjednávania je veľmi dôležitým nástrojom, ale to je však veľmi odlišné od jednotlivých eh, eh, krajín, napríklad v Rakúsku, Francúzsku či Belgicku. Tam je pokrytie percentuálne na základe práve dohôd z kolektívneho vyjednávania veľmi slušné a samozrejme aj prostredníctvom tohto sa mal posilňovať rovnováha pracovného a súkromného života. Avšak e, ťažko sa dostáva k zodpovedným a spolahlivým údajom, skôr je to založené na hodnotení našich korešpondentov a na našom vlastnom hodnotení, ale vidíme aj e, veľmi úzkú väzbu E, medzi kolektívnym vyjednávaním a vyrovnávaním a rovnováhou medzi pracovným a súkromným rodinným životom. Iné krajiny, ako napríklad teda Rakúsko, e, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Maďarsko či Rumunsko, existujú a je táto e, je takáto klauzula prítomná v kolektívnom vyjednávaní v iných krajinách, ako je napríklad Cipsus alebo Litvánie je prítomná vôbec. Aké opatrenia môžeme nájsť? Napríklad je tu e, príspevok e, k platbám e, pri rodičovskej dovolenke a pre rodičov alebo e, opatrovníkov a samozrejme v, za predpokladu, že takáto situácia je pokrytá v zmluvách kolektívneho vyjednávania. Dobré príklady sme našli e, práve v severských e, krajinách v takýchto príplatkoch e, k príspevku. Napríklad tieto krajiny rátajú aj s trojdňovou rodičovskou dovolenkou, respektíve trojdňovou otcovskou dovolenkou a v niektorých odvetviach bolo toto opatranie rozšírené aj pre e, opatrovateľské, e, aj o opatrovateľské dovolenky. Samozrejme, e, v mnohých krajinách to obsahuje aj nástroj flexibility a samozrejme to obsahuje aj flexibilné nástroje, ktoré je, ktoré je ktoré napríklad obmedzuje vysielanie rodičov ako pracovníkov, pokiaľ je dieťa ešte malé. Eh, samozrejme, eh, vyžaduje si to spoločné úsilie pri eh, výchove dieťaťa. Pracujúci rodičia, predovšetkým rodičia, alebo rodič, ktorý vychováva dieťa sám, je vystavený veľkému tlaku. A to minimálne niekoľko rokov. Tým dobrým správom je, že situácia sa zjednodušuje, čím staršie dieťa je, ale tu vstupujú potom do obrazu aj iné opatrovateľské e, služby alebo e, zariadenia starostlivosti o dieťa. Samozrejme, závisí to od miery a pomeru platenej a neplatenej e, práce. To samozrejme možno podporiť nielen prostredníctvom zariadení a ľudí poskytujúci dodatočnú starostlivosť a samozrejme aj vyrovnaním a lepšou vyrovnanou prácou medzi mužmi a ženami. E, tieto politiky sú e, otvorené. Možno podporiť samozrejme e, spoločnosti a firmy a to prostredníctvom znižovaní nákladov na zamestnancov a štatutárnymi opatreniami. Takže je tu naozaj veľmi dobrá príležitosť a samozrejme je tu aj doplnková legislatíva, ale samozrejme e, opatrenia kolektívneho vyjednávania sú e, veľmi obmedzené tým, že nie všetky opatrenia môžu byť pokryté e, kolektívnym vyjednávaním. A samozrejme zabezpečujú schopnosť dialogu a to na národnej úrovni. Samozrejme, aj e, súčasťou tohto obrazu sú aj zamestnávateľia, e, ktoré umožňujú napríklad e, zamestnaným rodičom dostatočnú flexibilitu, ale aj dostatočnú bezpečnosť, čo sa týka plánovania ich života a samozrejme zamedzuje sa napríklad tomu, aby sa rodič, respektíve matka bála toho, že si nebude plniť dôsledne svoje povinnosti eh, v robote a bude eh, zanedbávať prácu. Opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2016 a to dokonca aj eh, v krajinách, ktoré sú umožňujú veľmi flexibilné opatrenia, ale samozrejme vidíme, že tak či tak sú to práve ženy, ktoré sú zamestnávané tou ve, väčšou mierou e, starostlivosti e, o e, deti. A samozrejme flexibilná rodičovská dovolenka a napriek opatreniam napríklad čiastočného pracovného úväzku je to iba kombinácia všetkých týchto opatrení, ktoré v konečnom dôsledku zvýšia participáciu žien na trhu práce. Takže v spolupráci s Európskym parlamentom, Európskou komisiou a európskymi sociálnymi partnermi sa nám podarí takýmto spôsobom zlepšiť obraz. Ďakujem veľmi pekne. čo ponia Kristine Omajer už sa pristatymą. Ďakujem veľmi pekne pani Kristín Omajer za jej prezentáciu. A teraz by som chcela pozvať ostatných členov výboru, e, položiť svoje otázky, pripomienky a začneme pánom Gerikem. Frau Omajer, ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht. Ďakujem veľmi pekne za eh, vaše pripomienky. Mňa to očarilo. Je to téma, ktorá mi je veľmi blízka. Eh, táto téma eh, je veľmi dôležitá, už len kvôli tomu, aby bola prezentovaná na výbore FAM. Vy ste, vy ste použili anglický termín leave, v Nemčine to sa rovnako ako aj v Slovenčine sa používa termín dovolenka. Znie to tak, ako keby sme boli niekde na dovolenke, avšak e, e, podľa e, mňa tento termín nie je používaný správne, pretože existujú aj úplne iné oblasti, kde tá neplatená práca rodičov sa prináša nejakým spôsobom prostriedky. Či už sú to jasle, či už sú to Eh, či sú to eh, materské školy a dá sa to vyčísliť na jednotlivé deti. Ja si myslím, že téma je výborná, avšak eh, porovnateľnosť. Chcel by som vedieť, či sme schopní porovnať, či vychovávateľka v škôlke alebo vychovávateľka v jasličkách zarába napríklad e, v Rumunsku a koľko zarába povedzme opatrovateľka v domácnosti e, v Litve. A e, porovnať to s nejakú, nejakým spôsobom s tým neplatenou prácou s matkou alebo otcom toto je to dôležité porovnanie. Aby sme neporovnávali neporovnávateľné. Aby sme vedeli, aké výkony e, pretavené do peniazí. e, sú tie neplatené e, výkony matky a otca. A či sa môžu v tomto prípade porovnať aj príspevky, e, ktoré dostáva e, matka, ktorá sa stará o dieťa sama, alebo rodičia napríklad, ktoré sa stávajú o viaceré deti. Pretože 20 až 40 na percentuálnom e, meradle e, má matka má o 20 až 40 nižší tento, e, tento príjem. A, ale v konečnom dôsledku na tom ešte stále nie je tak zle ako tá matka, ktorá sa musí starať o viaceré deti, ktorá musí napríklad vyžiť z minimálnej mzdy. My preferujeme výchovný postup a zaujímalo by ma, do akej miery ste našli porovnateľné dáta v Európe a do akej e, miery e, sa prispieva aj e, na výchovu, aby si rodič mohol zvoliť, či v prvom alebo druhom roku výchovy ostane ešte doma, alebo má slobodu tieto peniaze zobrať a využiť tieto prostriedky a dať ich e, do škôlky alebo do jasličiek, e, pretože rodič si povie, musím sa venovať aj e, kariére, nemôžem pracovať na čiastočný úvezok, ale potom mám dostatočné prostriedky a som zodpovedane, zodpovedane platený. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste hovorili o týchto pohľadoch e, z perspektívy e, e, Eurofoundu, ale z, mojej, z môjho pohľadu to stále ešte není žiadna 100% rovnosť. Ďakujem. A teraz ďalší rečník. Pán Garcia. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pani Almaria za to, že nám tu predniesla túto prezentáciu. Pre nás je to veľmi dôležité, e, lebo my môžeme takto začať našu prácu, ktorú, sme pripra- ktorú si pripravíme, aby bola hotová v okamihu, keď Európska komisia príde so svojím zmierovacím návrhom. A my už dlho sa dožadujeme takejto iniciatívy mm, vzhľadom na to, že E, slávna smernica o zdraví matiek bola stiahnutá, ale my si myslíme, že je nevyhnutné a potrebné, aby sme e, predložili isté návrhy v tomto smere. A z pohľadu socialistov a demokratov v našej skupine sa nazdávame, že tento e, konciliačný balíček by mal obsahovať isté opatrenia legislatívneho charakteru, pretože si myslíme, že len takto, keď budeme sa snažiť získať legislatívne rámce vo všetkých krajinách, budeme môcť pokročiť smerom k zmiereniu e, pracovného a osobného života. A treba takisto e, si uvedomiť, že keď hovoríme o zmierovaní, tak je to predovšetkým zo strany mužov a že tých musíme do tohoto zmierovania E, jednoducho zaťahnuť, pretože my ženy celý život zmierujeme pracovný život e, s profesionálnym životom, pracujeme doma, staráme sa o naše deti, snažíme sa získať náš osobný priestor. A ja si myslím, že tá potreba, aby tieto politiky boli vybavené príslušnými legislatívnymi nástrojmi tak, aby aj muži prijali svoju mieru zodpovednosti a takisto participovali na starostlivosti o deti a tak ďalej. Dali ste nám jeden údaj o legislatívach tých krajín, kde existuje legislatíva, pokiaľ ide o materskú dovolenku. Mám otázku, neviem, či na ňu budete môcť odpovedať. Nazdávam sa však, že my E, pokračujeme smerom k takému rovnostárskejšiemu pracovnému trhu, pretože materská a otcovská dovolenka sa istým spôsobom vyvažujú. E, sú tu rovnaké podmienky pre e, materské ako aj pre otcovské dovolenky, ale samozrejme, že ešte je veľa krajín, ktoré majú istú legislatívu, pokiaľ ide o materské dovolenky a vrátane aj materská dovolenka môže byť čiastočne zaručená aj otcami, ale v praxi vidíme, že jediným spôsobom, ako môžeme pokročiť dopredu, je otcovská dovolenka, ktorá by nebola prenosná na iného. A v mojej krajine, v Španielsku, e, e, vlastne e, snaha o prenos e, otcovskej dovolenky iba 2% mužov e, boli ochotní prijať e, časť materskej dovolenky svojej manželky. Z tých 16 e, týždňov, ktoré máme, tak jednu časť mohli využiť otcovia, ale iba 2, 2% mužov bolo ochotných zostať s dieťaťom na časti materskej dovolenky. A keď budeme mať takýto zákon a keď bude E, neprenosné to právo, tak potom 80 mužov by mohli e, mať vlastne túto materskú dovolenku. Samozrejme, že je to ešte nedostatočné. Až do 31.12. tohto roku to boli 2 týždne, od januára tohto roku sú to 4 týždne. 4 týždne pre oca, ale opakujem 80 Zatiaľ, čo pokiaľ ide o, ten o tú exkluzívnu materskú dovolenku oca, kde je plat vo výške 80 Keď máme na pracovnom trhu pracovníka, ktorý e, sa vlastne e, spýta ženy, že či má v úmysle stať sa matkou, a keby sme mali také isté podmienky pre muža a pre ženu, tak by sa, musel, by sa tento zamestnávateľ nemusel pýtať ženy, ale mohol by sa spýtať aj muža, alebo by sa nemusel nikoho spýtať, či majú v úmysle mať dieťa. Čiže ja si myslím, že toto je skutočne základná otázka, ktorá by nám veľmi pomohla, aby sme vlastne mohli potvrdiť tieto e, tvrdenia. Ja môžem hovoriť za svoju krajinu, ale určite takéto údaje existujú aj v iných krajinách. Ďakujem. Thank you. Now, Mrs. Morvay, please. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni. Ďakujem pekne. Dnes si myslím, že všetky ženy poznajú situáciu, poznajú stres, pretože my máme náš rodinný aj e, profesionálny život a veľmi často je ťažké zosúľadiť obidve časti tohto života. Myslím si, že to zažívajú všetky ženy. Je to typicky ženská situácia. Ja si však myslím a dúfam, že nové generácie mužov pochopia túto situáciu a e, budú chcieť stráviť viac času so svojimi rodinami. Je potrebné skoncovať so stereotypmi, aby ženy neboli nútené umierať od práce. Samozrejme, že to je trochu prehnané, aby ženy neboli nútené pracovať, až kým nedostanú nejakú e, srdcovú krízu. Ja si myslím, že aj pre mužov by to bolo dobré a Dúfam, že toto všetko zmení zabehané stereotypy a teraz muži budú môcť už od narodenia sa starať o dieťa, že budú môcť e, odísť na materskú dovolenku a že sa budú aktívnejšie zúčastňovať rodinného života, že budú pomáhať s výchovou detí. A ja si myslím, že toto je veľmi dobrá tendencia. Myslím si, že muži e, e, sú čoraz väčšou súčasťou vytvárania rodinného krbu a participujú aj na výchove detí a preto treba mužom pomôcť v tejto novej úlohe, treba im dodávať odvahy a je dobré vedieť, že muži tiež chcú stráviť viac času so svojimi rodinami a bolo by dobre vedieť, či muži majú záujem o otcovskú dovolenku. Ja by som teda rada vedela, že či by ste sa už obrátili na mužov s otázkou a snažili sa e, zistiť, aké sú rozdiely medzi krajinami východnej a západnej Európy napríklad, alebo medzi teda tzv. novými a starými E, e, krajinami, medzi e, bývalými socialistickými krajinami, ako je moja krajina Maďarsko. V týchto krajinách minimálna mzda je často 10 krát nižšia ako v západných krajinách a ja si myslím, že toto je tabu, o tom takmer nehovoríme. My hovoríme o ženách vo všeobecnosti, ako keby situácia maďarských žien bola taká istá ako situácia žien v Rakúsku. Rozdieluje ich často iba 200 kilometrov, ale situácia je úplne odlišná. Ja som eh, hovorila so ošetrovateľkami v nemocniciach, ktoré sú skutočne nesmierne pracovne vyťažené, majú na svedomí veľkú zodpovednosť a často sú nútené mať dve alebo tri pracovné pomery a počas platenej dovolenky sú nútené takisto pracovať. Napríklad niektoré odchádzajú do Rakúska na sezónne poľnohospodárske práce a to sú ženy, ktoré sú vzdelané ako ošetrovateľky a oni v Rakúsku pracujú v poľnohospodárstve, aby si zarobili na život. Alebo ženy v Dánsku alebo vo Švedsku, naši švedskí alebo dánsky priatelia by sa mali pozrieť na našu situáciu a mali by e, dávať pozor na tieto obrovské rozdiely lebo zosúľadiť profesionálny a súkromný život e, je oveľa ťažšie vo východnej Európe ako v západnej Európe. Vy máte také liberalistické, neoliberalistické tendencie a tieto e, tendencie e, začínajú prichádzať aj do východných krajín, ale niekedy sú negatívne, pretože Žena, ktorá horko ťažko zarába na svoj život a ktorá nesmierne veľa pracuje a navyše sa musí starať o svoje dieťa, sa musí starať aj o svojich rodičov alebo starých rodičov alebo pre e, starých ľudí vo svojich rodinách. To je veľká miera zodpovednosti a často sú to ženy, ktoré musia plniť svoje úlohy v rodine a nie muži. Ďakujem. Tutaj chyba Ďakujem Ďakujem. Ešte, no môže trošku. Ja musím povedať, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, prečo my ženy potrebujeme takéto právne úpravy, ktoré nám umožnia, že žena pôjde do práce a nechá svoje dieťa doma buď e, s otcom, alebo s nejakou opatrovateľkou. Ja som chcela upozorniť na to, že matku nikdy nezastúpi ani muž, ani opatrovateľka, pretože matka má e, psychické aj fyzické väzby a predpoklady na to, aby e, sa starala o svoje dieťa. A zo psychológie vieme, že dieťa do druhého roku života prijíma všetky e, vlastne signály od matky a to je veľmi užitočné aj pre ženy. No a predstavte si teraz, že otec vstúpi do výchovy až po druhom e, roku e, života dieťaťa. Až vtedy začína ma, mať kontakt s dieťaťom, najčastejšie slovný, pretože kým dieťa nezačne hovoriť, tak otec nemá taký emocionálny kontakt s dieťaťom ako matka. A čo my robíme? Posielame matku do práce, ona bude v práci a bude sa znepokojovať, čo sa deje s jej dieťaťom. Áno, ona môže v práci budovať svoju kariéru, ale aký bude výsledok? Necháme dieťa s otcom. Ja viem, že už e, v predchádzajúcom volebnom období sa robili také prieskumy, ktoré ukazovali, že otec si číta noviny a dieťa leží v postielky. V postielke to by matka nikdy neurobila, tá by si nikdy nečítala noviny, keby jej v postielke plakalo dieťa. Tá by si ho vzala do náruče a starala by sa oň. Čiže vidíme, že žena matka venuje a odovzdáva tieto svoje signály, lásku svojim dcerám, ak sa však o tie deti bude starať otec alebo o tak podvedome, pretože dieťa všetko do druhého života, e, roku života príjma podvedome, tak všetko preberie od otca a bude si to pamätať, aj keď to potom bude možno prekryté niečím iným. Takže k čomu má slúžiť takéto zrovnoprávnenie? Ja som v zásade za, pretože pán poslanec tu povedal, že by sa to hodilo, ale samozrejme, žena musí ísť do práce, ak je to jej cieľ, ak je to jej vôľa, tak ale potom, keď vychová svoje dieťa, tak môže ísť do práce. Ale doprajme žene čas, dajme jej peniaze, akési vyrovnanie za to, aby potom nemala ten dôchodok o 30 alebo 40 nižší. Starajme sa o tú ženu a nezavádzajme e, tu nejakú rovnoprávnosť, e, lebo ak muž bude mať doma spokojnú a odpočinutú manželku, tak určite nebude mať infarkt z prepracovanosti, aj keď bude pracovať preto, aby uživil ženu a deti. Pánie. Ešte by som chcela povedať, že pre mňa výchova detí v strese v takej zmesi rôznych negatívnych pocitov. Ja si myslím, že tým vytvárame psychosomatické prekážky. Ďakujem, pani Kuneva. No <laughs> Eurotime, Eurofound. Ďakujem zástupkyni Eurofound. je väčší mnogo malka. Máme problém s týmto a preto politika eh, európskych organizácií sa musí zmeniť Okay, thank you very much. And I, I would like to ask uh, uh, Mrs. O'Meara to answer. Yes, yeah. Sure. Sorry, I missed out. Um, uh, I missed out on the last question. There was no interpretation available. Um, nebolo tlmočenie, takže poprosím, keby ste mohli zopakovať. For, uh, all these questions. I... Ďakujem za všetky tieto otázky. Vidíme, že nie je to jednoduchá oblasť a obávam sa, že nedokážem nejaké ľahké, rýchle odpovede poskytnúť pán Gerike. Áno, je to hodnota platenej, neplatenej práce, ako si spoločnosť eh, cení neplatenú prácu. Neviem o žiadnom príklade v Európe, kde by neplatená práca bola platená ako, teda po, hovorili ste o tom uh, slove leave, dovolenka, čo sa používa, ale je to dosť zavádzajúce. Uh, keď ja som bola na tejto dovolenke, spomínam si, koľko práce som vlastne mala. Tie dovolenky sú rôzne v Európe, niektoré sú veľmi dlhé, veľkoryse, niektoré nie. Ale súhlasím s vami, že je to e, možnosť voľby, ktorú ľudia musia mať v rodine medzi mužmi a ženami, ale myslím si, že je veľmi dobré, k tieto programy podporujú tých ľudí, ktorí sa chcú rovnejšie podeliť o prácu v rodine. Potom, či sú krajiny, alebo máme údaje o tom, koľko sa využíva ro- e, otcovská dovolenka. Mm, neviem, mm, je tam správa Eurofoundu spred troch rokov, myslím, a tam sme videli, že čerpanie dovolenky bolo veľmi nízke aj v krajinách, kde sú veľkorysé nároky. Najvyššie čerpanie je asi v škandinávskych krajinách a to je pravdepodobne e, veľmi úzko prepojené na tie veľmi e, veľkorysé nároky, dávky, teda odmeny sú napojené na skutočný plát aspoň do určitého percenta, čiže to pomáža, pomáha mm, priviesť aj mužov do, eh, k čerpaniu eh, tejto dovolenky. Vy nie ste jediný, ktorý sa na to pýtal, takže určite eh, sa tým budeme zaoberať, možno o pár mesiacov budeme mať viac informácií a vrátim sa k tomu to, čo povedala maďarská poslankyňa veľmi úzko súvisí s tým, ako sú ženy platené v porovnaní s mužmi, teda tá, ten rozdiel v odmeňovaní. No ale potom je tam aj otázka platu, do akej miery e, je tam rozhodnutie domácnosti, koľko robíte platené práce, neplatené práce, všetko závisí od e, príjmu a možno stojí za zváženie, že do akej miery by tá dovolenka mohla byť prepojená na príjem, aby e, sa propagovalo rovnomernejšie zdieľanie alebo využívanie. E, čo sa týka rozlišovania medzi západnými a východnými krajinami, e, na toto sa určite zameriame, keď budeme tú správu písať. Uvidíme, či nájdeme nejaké zaujímavé rozdiely medzi nimi. Ehm, miera zamestnanosti je vo východoeurópskych krajinách vyššia. Myslím si, že aj z historických dôvodov. Ženy ehm, dlhšie ehm, pracovali, teda o mnoho skôr sa e, začali ženy zamestnávať než v západnej Európe, takže tu máme dve odlišné tradície, na čo tiež netreba zabúdať, keď hovoríme o e, tejto téme. A tá posledná otázka. Poprosím vás, pani Kúňová, keby ste zopakovali svoju otázku, lebo nebolo tlmočenie. Mohli by ste, prosím, zopakovať svoju otázku? Благодаря ви много. Сега Ďakujem, počujete? Takže chcem poďakovať Eurofoundu za túto analýzu. Demografické štúdie ukazujú, veľký pokles pôrodnosti v Európe a musíme sa veľmi dobre zamyslieť nad našou politikou v tejto oblasti. Konštatujem v mnohých krajinách v Európe, že dávky, ktoré rodiny dostávajú na výchovu detí, sú veľmi nízke. Takže sa pýtam, Eurofound Mohli by ste alebo plánujete urobiť štúdiu o takýchto rodinných dávkach, podporách, e, čo dáva štát a kedy štát umožňuje rodičom teda vôbec vychovať deti. Chcela by som tiež e, povedať niečo o otcoch, ktorí môžu a chcú vychovávať deti títo otcovia by sa možno mohli vcítiť do uh, matky a myslieť aj na potreby detí. Videla som otcov, ktorí chápu, že dieťa sa narodilo a uh, potom uh, dieťa odišlo do školy a medzi tým nevedia o dieťaťu nič. Okay, thank you very much. Mrs. Meyer, can, can you answer? E, môžete odpovedať? Nech sa páči. E, čo sa týka potenciálnej štúdie, máme veľa materiálov v tejto súvislosti, takže môžeme vám niečo z toho postúpiť. E, urobili sme napríklad štúdiu o materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, dávkach. Teraz máme tie krajín, teda profily krajín, no ale toto je možno ešte podrobnejší pohľad na tieto dávky. To by mohlo byť veľmi zaujímavé. Uvidíme, čo, čo v tejto veci mm, bude možné. Ďakujem vám za to. A čo sa, ešte som sa chcela vrátiť veľmi v krátkosti k tým uh, e, dochodkovým uh, e, odvodom. Ja mm, neviem, e, ako presne sa s tým jednotlivé krajiny vysporiadajú, ale napríklad v Rakúsku tá kolektívna zmluva alebo kolektívne zmluvy sa snažia zohľadňovať rodičovskú dovolenku v tom kariérnom postupe, čiže je tam taký model, kde by zamestnanec neprišiel o svoj nárok, keď 2-3 roky odíde na tú tzv. dovolenku, aby teda ešte stále mali platový postup. Čiže znížil by sa ten rozdiel v odmeňovaní eh, pohlaví. Eh, a Ehm, napríklad v Rakúsku je to malý obchod, kde dominujú ženy, takže tam ehm, to môže mať účinok. Takže určite ehm, v tých kolektívnych zmluvách sa toto napríklad rieši. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kristino Majer, ďakujeme za zaujímavé informácie. Áno, Náš výbor e, má veľký záujem o situáciu v členských štátoch. Vieme, že tá situácia sa odlišuje, že nie je možné dosiahnuť rovnaké podmienky vo všetkých členských štátoch. A mohli by sme e, zabezpečiť, aby sme teda dokonale zabezpečili e, rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom, avšak radi by sme mm, počuli ďalšie reakcie na túto e, rovnováhu rodinného a pracovného života a dúfam, že keď budeme vidieť celú tú situáciu vo všetkých členských štátoch, tak dokážeme dosiahnuť aj to, že sa to zlepší. Ďakujem pekne, veľa šťastie. Dobre, a my teraz prejdeme k bodu 5. Výmena názorov o rovno, rodovej rovnosti v akademickom prostredí vo výskume, nástroj GEAR za prítomnosti Európskej komisie, DG Výskum a inovácie. Everything is okay? They are okay? Yeah. Taigi mm, e, e, e, kviečiu ponia Vivian Vilis Maziriči ir er ponia Barbara Limanovska. will give floor to you. Okay, yeah. Takže, ste pripravení? Dabar noriu suteikti žodį ponė Vivian. Takže ďakujem pekne a teraz dávam slovo pani Vivian Vilis Maziči, ktorá je e, šéfko sektoru pre rozvoj výskume a inováciách. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som v stručnosti predstaviť stratégiu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách. Dokument eh, je k dispozícii online. Nazýva sa Stratégia rodovej rovnosti vo výskume a v inováciách. Tam je viac podrobností, než eh, ktoré uvediem ja. Chcela by som vyzvihnúť to, že ten prístup rodovej rovnosti v tejto oblasti vychádza z troch cieľov. E, rodová rovnosť vo vedeckej kariére, rodová rovnosť v rozhodovacom procese a niečo veľmi špecifické pre výskum, čo nazývame integrácia rodovej dimenzie vo výskume vo a inováciách, čiže zohľadňovanie biologických charakteristík, ale aj e, sociálnych e, a ďalších charakteristík mužov a žien v kontexte výskumu. Tieto ciele sú aj v návrhu stanoviska výboru, sú vzdielané s členskými štátmi a celkový cieľ je implementovať ich konzistentne na troch úrovniach a každá úroveň má špecifický nástroj. Na európskej úrovni je ten špecifický nástroj Horizon 2020, na národnej úrovni sú národné akčné plány a väčšina členských štátov eh, odovzdala národné akčné plány ešte minulý rok. No a na úrovni výskumných organizácií univerzít, eh, čo je veľmi dôležitá úroveň, tam sú tzv. plány rodovej rovnosti. Čo sa týka horizontu 2020, úroveň eh, ambície je vyššia než v predchádzajúcich rámcových programoch a Európska komisia zverejní svoje predbežné hodnotenie v máji. Takže ešte stále pracujeme na tom predbežnom hodnotení. Môžeme povedať, že ciele, teda 50 e, mm, zastúpenia, menej zastúpeného pohľavia v poradných skupinách sa splnil. A pri hodnotiacich paneloch tam je to 40%, takže dosiahol sa pokrok aj v pomere žien, koordinátoriek projektov, takže dosahuje sa pokrok v porovnaní s predchádzajúcim programom. A čo sa týka rodovej dimenzie, v výskumnom kontexte je to veľmi nové a ešte stále sme na úrovni kvalitatívneho posudzovania. Nie je to téma, ktorá sa dá riešiť číslami. Je to téma poznatkov, vedomostí a má dosah dôležitý na kvalitu, pre kvalitu výsledkov. Horizont 2020 je pionierským, priekopníckým v tejto súvislosti a um, málo z národných agentúr to zatiaľ využíva, financovacích, takže ešte sme na začiatku procesu a potrebujem väčšie odhodlanie zo, všet, zo strany všetkých aktérov vrátane univerzít, výskumných organizácií, ktoré sa uchádzajú o granty. Teraz k tej spolupráci s členskými štátmi, pretože to je veľmi dôležité a robí sa to aj v oblasti európskeho výskumu. A Správa o pokroku bola zverejnená v januári tohto roku a uvidíte dosiahnutý pokrok v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o vyššie úrovne riadenia. Pokiaľ ide napríklad o e, teda šéfov zariadení mm, vyššieho vzdelávania. No a potom tá politika pre výskumné organizácie, tam je dôležitý nástroj, e, tam musia implementovať tie tri spomínané ciele. Väčšina skôr implementuje ten cieľ e, vedeckých kariér a rozhodovania do určitej miery a menej sa momentálne realizuje ten tretí cieľ rodovej dimenzie. Podporuje to e, rámcový program na úrovni EÚ. Zatiaľ sme zafinancovali 17 projektov z rozpočtu EC grantov asi 39 miliónov eur, čo predstavuje 113 plánov rodovej rovnosti, ktoré boli implementované na 113 mhm. univerzitách a výskumných eh, organizáciách. Nástroj GIR, o ktorom hovorila Barbara Limanovská, respektíve ktorý prezentuje Barbara Limanovská, ten vychádza z toho, čo sme sa ponaučili z tých projektov a národných iniciatív. Má za cieľ dosiahnuť páchkový efekt, aby univerzity a výskumné organizácie mohli implementovať tieto plány. Je otvorená výzva na predkladanie týchto plánov rodovej rovnosti aj v rozpočte teda v horizonte 2020 eh, na rok 2017 je to tam rozpočet 6,1 milióna eur. Takže aby som to zhrnula, pani predsednička, eh, rodová rovnosť je prierezová otázka v horizonte 2020 a ro- plány rodovej rovnosti na druhom konci spektra vo výskumných organizáciách a univerzitách musia ísť ruka v ruke aby naozaj sa e, posilnila rodová rovnosť. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mrs. Willis. Ďakujem veľmi pekne pani Willis Maciky. A teraz by som odovzdala slovo Barbare Limanovskej, ktorá je zodpovedná za agendu rodového mainstreamingu e, v Európskom inštitúte pre rodovú rovnosť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcela by som v krátkosti odprezentovať E, praktické výsledky projektu. ktoré sa týka, ktorý sa týka spolupráce medzi rozličnými univerzitami naprieč Európskou úniou. Väčšinu z nich podporuje komisiu v rámci rámcového e, programu Eh, horizontu 2020, kde eh, rozvinuli a implementovali plán rodovej rovnosti. Tento projekt je spoločná snaha eh, Európskej komisie a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Na jednej strane poukazuje na prístup našeho inštitútu k rodovému mainstreamingu a samozrejme aj k záväzkom e, generálneho riaditeľstva pre výskum. Výsledok je založený na terénnej práce v 28 členských štátoch, ako aj stretnutiach odborných skupín a testovacích e, kôl s odborníkmi z výskumných organizácií a univerzít. Chceli sme si e, vytvoriť e, jasnú víziu v našej mysli, aby sme priniesli do výskumného sektora e, lepšiu rodovú rovnosť. A teraz sme vo fáze integrácie rodového aspektu do kariérneho postupu. Ak sa pozrieme na to, čo vlastne náš nástroj obsahuje, v prvom rade tou najdôležitejšou časťou je sprievodca krok za krokom a ten poukazuje na to, akým spôsobom plán rodovej rovnosti krok za krokom môže byť implementovaný v rámci nejakej inštitúcie. Tento plán sa zameriava predovšetkým na proces inštitucionálnej zmeny. A my sa snažíme identifikovať, čo sa musí na univerzitách stať, alebo e, čo sa musí stať vo výskumných e, organizáciách, tak, aby muži a ženy mohli napredovať vo svojich výskumných kariérach e, vyrovnaným, rovným spôsobom začneli sme do tohto nástroja aj definíciu rodovej rovnosti. Tento sprievodca, ktorý sprevádza úsilie krok za krokom, ale takisto aj e, informácie o súčasnom stave vo všetkých 28 členských štátoch. Čo je pomerne zaujímavé, keď sme vykonávali mapovanie a hľadali sme aký postup volia jednotlivé členské štáty pri integrácii rodového aspektu e, do e, výskumu na výskumných inštitúciách a univerzitách. Zistili sme, že vývoj e, plánov rodovej rovnosti v rámci iniciatív financovaných zo zdrojov EÚ bol veľmi silne zastúpený a podporoval tento proces veľmi výrazným spôsobom tieto plány rodovej rovnosti majú tendenciu eh, fungovať ako priekopnícke snahy pri integrácii eh, rodového aspektu vo výskume. A takisto zohrávajú eh, jednu z najvýznamnejších úloh, aby posúvali inštitúcie a výskumné organizácie vpred pri implementovaní rodovej rovnosti. Takisto plán rodovej rovni, rovnosti je tým najkritickejším krokom, ktoré jednotlivé inštitúcie musia prijať, avšak zďaleka to nie je tým jediným krokom. My sme identifikovali 6 krokov v našom sprievodcovi, avšak toto je iba modelová situácia, ktorá nemusí zodpovedať každej jednej situácii v teréne. Avšak je to dobrou a jednoduchou ilustráciou toho, čo by malo byť e, urobené v samotných inštitúciách, aby mohli e, integrovať e, rodový aspekt a spustiť ho na praktickej báze. Tento model kombinuje informácie a praktické informácie, praktické príklady. Informácie o niektorých projektoch a programoch, ktoré sú implementované naprieč Európou. Takisto e, sa snaží vysporiadať s rozličnými oblastiami. Od rovnováhy súkromného a pracovného e, života, sexuálneho obťažovania a e, opatrení e, v súvislosti s nimi prijatých a samozrejme samotnými politikami. Sústreďujeme sa samozrejme na prekážky a problematické miesta, keď implementujeme aspekt rodovej rovnosti a takisto sme identifikovali niekoľko takýchto oblastí tou najdôležitejšou oblasťou je komplexné právne a politické nastavenie prostredia v jednotlivých členských štátov, ktoré je tým najproblematickejšími oblastiami, ktoré častokrát zabraňujú e, pokroku vo výskumných organizáciách, ktoré potom tlačia na implementáciu takýchto zmien. Samozrejme, musí tu byť aj dobre vybavená podporná štruktúra a to na inštitucionálnej úrovni. To znamená, že to, čo je potrebné, je práve plán rodovej rovnosti pre celú inštitúciu. Jednoducho nestačí, keď iba časť univerzity, časť e, inštitúcie, ako je napríklad fakulta, príjme takýto plán. E, treba prijať e, jednotný prístup na celouniverzitnej úrovni, ktorá potom bude naplňať jednotlivé body prioritného plánu. No a potom je to samozrejme aj zaangažovanie vrcholového manažmentu inštitúcie. A takisto sa požaduje aj angažovanie jednotlivých členov spoločenstva, komunity. Takisto aj existencia ďalších priekopnických eh, vedúcich iniciatív, eh, ktoré môžu byť eh, efektívne, pretože môžu poskytovať dodatočnú pomoc a poukazuje na to, ako jednotlivé prvky integrácie rodového aspektu do inštitúcie môže prebehnúť. No a v tomto bode je väčšina materiálov v angličtine, ale ak by sme mali požiadavku od členských štátov preložiť tento materiál do národných jazykov, aby sa používali ľahšie, tak v súčasnosti sme v procese prekladania týchto materiálov. Takisto sme dodali časť, ktorá sa vzťahuje na jednotlivé výzvy, ktoré sa, ktorá sa sústreďuje na to, akým spôsobom treba prediskutovať potrebu inštitucionálnej zmeny v samotnej inštitúcii a ako postupovať v prípade inštitucionálneho odporu. E, je tu zoznam argumentov, e, ktoré môžu byť použité v diskusii e, s riadením inštitúcie. Snažíme sa preto preskúmať jednotlivé fázy eh, tohto procesu a snažíme sa zozbierať všetky skúsenosti a snažíme sa takisto vydláždiť cestu rodovej rovnosti do, na akademickú pôdu, o ktorých očakávame, že sa budú hýbať postupne týmto smerom. Toto je posledný slajd a týka sa štatistiky. E, Odštartovali sme tento nástroj v oktobri minulého roku. Tento nástroj nájdete online na webovej stránke na na webovej stránke Európskeho inštitútu pre, rodovú rovnosť, pre rodovú rovnosť EIG a bol stiahnutý už 8000 krát od oktobra minulého roku. A medzi tým samozrejme ešte medzi tým boli e, Vianoce a Nový e, rok, e, po ktorom pokračovali tieto štatistiky. A samotné aj sprievodca, aj nástroj, ktorý bol k dispozícii stiahnu vo formáte PDF a ten bol stiahnutý viac ako 600 krát, čo poukazuje na to, že existuje záujem v takomto druhu podpory pre akademickú obec. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne našim dvom hostkám. Hovorili sme rodovej rovnosti a záležitosti rodovej rovnosti v akademickom prostredí a vo e, výskume. A teraz prejdeme na bod 6 na našom programe, ktorý je priamo spojený s bodom 6 e, vzhľadom na to, že bod 6 hovorí o posúdení vykonávania programu Horizont 2020 so zreteľom na jeho predbežné hodnotenie a návrh 9. rámcového e, programu a vzhľadom na to, že som spravodajkyňou výboru FAM, chcela by som e, predstaviť stanovisko, ktoré sme navrhli. Takže tu je krátky úvod stanoviska, ktoré sme pripravili. Toto stanovisko hodnotí implementáciu Horizontu 2020 e, a samozrejme e, poskytuje aj perspektívu do budúcnosti tomto projekte vítam samotný fakt, že jednotlivé orgány implementujú plány rodovej rovnosti vo e, výboroch, e, ktorý v rámci tohto spoločného projektu a takisto sa vytvoril aj e, online nástroj pre vytváranie plánov rodovej rovnosti, ako aj na zdieľanie najlepších skúseností jednotlivých partnerov. Ba čo viac, podľa eh, programu 2020 existujú tri ciele mainstreamingu. V prvom rade musíme hovoriť o posilňovaní eh, rovnosti príležitostí, eh, zabraňovať nerovnovážosti a samozrejme preniesť to aj do obsahu výskumu. Čo sa týka špecifických odporúčaní, myslím si, že by bolo e, dobré a vhodné, aby sme navýšili rozpočet pre Horizont 2020, ktorý by pomohol zvýšiť počet e, participujúcich univerzít a výskumných stredísk. Takisto je to dôležité pre členské štáty, pretože sú to práve oni, ktoré musia posilniť granty pre e, vedkine a výskumníčky. Takisto musíme podporovať ženské podnikanie alebo podnikanie žien, e, ktoré takisto môže sa uchádzať o podporu z horizontu 2020. Chcel by som preto vyzvať členské štáty a komisiu, aby navýšili počet e, kampaní, ktoré majú zvýšiť povedomie e, o tomto programe. Musíme na tom aj naďalej pracovať, práve preto, aby sme navýšili participáciu žien vo výskumných projektoch ženy musí, musia byť aktívnejšie pri implementácii týchto projektov. A v prvom rade sú to ženy, ktoré musia pochopiť význam týchto opatrení a musia byť schopné ich prijať. No a potom v neposlednom rade predkladám návrh, ktorý sa týka rámcového programu 9. Myslím si, že Eh, robustná a dobrá, kvalitná agenda rodovej rovnosti by mala byť súčasťou tohto programu. To by bolo dobré, aby rodová rovnosť bola prierezovým eh, kritériom, ktorý by bol tým pádom oprávnený na financovanie. Toto je moje stanovisko a aj naďalej pracujem s tieňovými spravodajcami a teším sa na spoluprácu a eh, pripravíme e, ďalší verziu stanoviska pre potreby e, výboru. Teraz poprosím tieňových spravodajcov a spravodajkyne, aby poskytli svoj pohľad na vec. Takže teraz odovzdávam slovo e, pani Gau Pels. Ďakujem, vážená pani predsednička. S veľkou radosťou som si prečítala tento návrh stanoviska. Ja plne s vami súhlasím, alebo to sú naozaj možnosti, ktoré treba využiť. A treba na to využiť aj tento deviatý rámcový program, ale ako ste povedali, je veľmi dôležité, aby sme rovnako uh, Ehm, zachovali sa náležite. Ja veľ, vítam všetky návrhy a som veľmi rada, že sme mohli mať toto stretnutie. Ďakujem. Nie, nie. Aha, pardon. Aha, okay. There is no more, uh, no, no more shadows, not... Už nie sú tu E, žiadne vystúpenia tieňových spravodajcov. A nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí pani Morvaj. Ja si myslím, že je tu čoraz viac kritiky na adresu Európskej únie a má to jeden dôvod. A pre európskych občanov je veľmi dôležité, aby poznali, ako táto únia funguje Um, ide tu, nejde tu o veľa, ide tu o veľa peňazí, je to 7-ročný projekt a ide tu o rovnosť medzi mužmi a ženami v oblasti výskumu. A ide tu o e, 74 miliard eur, teda 74,8. e, tisíc miliárd eur. Samozrejme, že Európania by radi vedeli, na čo my používame ich peniaze. Ako som už povedala, je tu veľmi veľa kritiky e, na adresu Európskej únie a na adresu aktivít EÚ v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami. A keď hovoríme o gender problematike, tak E, tento výraz ma trochu dráždi, pretože keď som počula gender equality, tak vždy ako si v mozgu e, mi to naskočilo muži a ženy, ale niekedy si myslím, že toto slovo gender znamená niečo iné ako rovnosť medzi mužmi a ženami. Takže som z toho trochu v rozpakoch. Som právnička, a už veľmi dlho pracujem v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami. A raz navždy by som chcela vedieť, že či tá gender equality je to isté ako rovnosť medzi mužmi a ženami, alebo je to niečo iné. Vysvetlite mi to, prosím, aby sme to všetci počuli a integrácia rodových e, perspektív, teda gender perspektív, čo to znamená v realite, čo to znamená v praxi. Uli- ľudia z ulice tomu nebudú rozumieť a dokonca je aj veľa expertov, ktorí tomu nerozumie. Mám niektoré myšlienky k tomu a vo, ohľadne teda rovnosti v oblasti výskumu a inovácie treba sa na ten problém pozerať z perspektívy žien aj z perspektívy mužov. A sú tu oblasti, kde je viac mužov ako žien. A bolo by treba dať viac možností a viac šancí ženám, aby pracovali vo výskume. My máme napríklad e, ne, veľmi dôležitý neurologický program, sme naň hrdí, ale je tam veľmi málo kádrov žien. A myslím si, že na toto by sme sa mali zamerať, keď hovoríme o gender perspektív. A samozrejme, že sú aj ďalšie oblasti, ktoré sú viac feminizované, napríklad práca s deťmi v škôlke, v jasliach, ošetrovateľky. A ak jedna žena chce v tejto oblasti pracovať, tak má viac šanci zamestnať sa ako muž. Máme tu veľa príkladov pre oblasti, kde sú ženy, ktoré mali viac e, príležitosti ako muži a sú tu aj e, asociácie, e, ktoré zastupujú ošetrovateľov, tak e, sú v nich e, čelní predstavitelia muži, napriek tomu, že 82% členov sú ženy. Takže pokiaľ ide o tieto otázky spojené s gender integration a gender perspektívy, aby som rada vedela, čo to znamená. Povedzte nám, prosím vás, prečo hovoríme o gender a prečo sme v istom okamihu prestali hovoriť o rovnosti medzi mužmi a ženami a povedzte mi, eh, čo je to integrácia žánrových rodových perspektív. Ďakujem veľmi pekne za otázku, pokiaľ si nikto iný nechce hovoriť o posúdení Horizontu 2020. Chcela by som oznámiť lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhoch a tým je 9. marec, čiže budúci týždeň o 5. hodine po obede, čiže o 17. 25. apríla Budeme hlasovať na výbore FAM. Hlasovanie na výbore ITRE by sa malo uskutočniť 29. mája a hlasovanie na plenárnom zasadnutí malo pre, e, prebehnúť v júli 2017. Bod 7 je e, povedomie a vedomosti eh, o úlohe sebeobrany pre prechádzanie násiliu. Už trochu meškáme. Eh, ospravedlňujem sa, vaša otázka bola veľmi všeobecná a nie je priamo prepojená s horizontom 2020. Ja sa ospravedlňujem, ale o 5. hodine musíme eh, pristúpiť k hlasovaniu a máme pol hodine a máme ešte eh, pokryť dva ďalšie body. A nechcem, aby sme príliš meškali, takže sa ospravedlňujem, ale nemôžem odpovedať na vašu otázku hneď teraz. bod 7. Poznámky a know-how, úloha sebeobrany pre predchádzanie násiliu páchanému na ženách. Je to vypracovanie štúdie, e, ktorá sa dala tematická sekcia C. Poslanci, ktorí chcú dostať výtlačok tejto e, štúdie, sa majú ozvať tematickej sekcie CERI. A teraz e, odovznám slovo profesorke Liz Kelly, ktorá ju bude prezentovať. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať e, výboru FAM a komisii e, za to, že som mala príležitosť uskutočniť túto prácu. Začnem tým, že poviem, že seba obrana žien má dlhú tradíciu a používala sa viac ako jedno storočie na to, aby mohli ženy obrániť svoju telesnú integritu a samozrejme vynútiť si svoje e, občianské práva. E, bola využívaná tak sufražetkami a bola to súčasť e, opatrení, ktoré sa príjmali od 70. rokov v krízových eh, centrách, eh, kde eh, sa sústredovali obete znásilnení. A takisto sa týmto malo predchádzať napríklad zraneniam a sexuálnemu obťažovaniu počas arabskej jary na námeste Tahír. Ale je tu samozrejme aj množstvo skepticizmu a tieto obrázky iba ilustrujú Hore vidíte pani Edith eh, Garut, eh, ktorá cvičí eh, skupinu sufražetiek pre prípad policajných útokov. Máme tu takisto aj záber zo školenia v 80. rokoch z Bostonu a vpravo vidíte školenie, ktoré sa neskôr stalo známe pod názvom Bodyguard z Tahríru boli vytýčené úlohy a tu vidíme jednotlivé body. A to, o čom hovorím, sa organizuje a točí okolo týchto ústredných tém. Boli sme požiadaní, aby sme sa pozreli na stratégiu a politiku, zvlášť vo vzťahu k článku 12 istambulského dohovoru, o e, prevencie, či seba obrana môže byť vnímaná ako legitímna stratégia e, pri implementácii článku 12 dohovoru. A e, my si myslíme, že môže a mala by byť používaná. Pretože tá predchádza také ustráchanej ženskosti a e, samozrejme zlepšuje aj dôveru vla, vo vlastné telo a vo vlastné schopnosti. E, v zmysle článku 12, ktorý odkazuje e, na e, e, zvlášť zraniteľné skupiny žien, to znamená na dievčatá, na ženy e, so zdravotným postihnutím a častokrát e, sebaobranu začínajú využívať aj mnohé obete násilných trestných činov. Sebaobrana a e, trénovanie sebaobrany e, predstavuje aj e, lepšie zosobnenie kreda a seba dôvery. A napriek kritickým hlasom, ktoré tvrdia, že sebaobrana môže viesť k presnému opaku. My si myslíme, že naopak sebaobrana zlepšuje e, slobodu e, žien. E, samozrejme, existujú odkazy aj na sebaobranu v dokumentoch Európskej únie a v politikách Rady Európy, avšak tie nie sú nejaké výrazné. Takisto sme identifikovali neidentifikovali e, žiadne možnosti financovania, či na úrovni EÚ alebo na úrovni jednotlivých štátov. E, mnoho žien a e, dievčat vníma svoje tela ako objekty záujmov a feministická sebaobrana je vlastne možnosť pre ženy a e, dievčata. žiť vo vlastnom tele e, s príslušnou sebadôverou, e, aby sa cítili ako ženy silné a schopné a samozrejme, aby mohli suverene nakladať s vlastným telom. Pozrieme sa teraz na definície Sebaobrana obrana žien je kombinácia techník, ktoré sú prebrané z bojových umení a niektoré e, z tréningov o asertivite a ktoré spadajú do uh, sfér rozličných učení. A máme tu oddelenú skupinu, ktorú nazývame ž- sebaobrana uh, žien a rozličné variácie ako uh, kurzy naloženia s útočníkom. To samozrejme neznamená, že e, to nezahrania učenie sa nových schopností a kombinovanie ich s novými informáciami. Aby sa ženy teda neobávali nejakého prízraku, e, nejakého, nejakej cudzej osoby, e, Severová prana žien tiež obsahuje kritickú analýzu násilia páchaného na ženách, e, kde sú brané na zodpovednosti páchatelia. Často je to vnímané ako individualistické, ale rovnako je to tak s poradenstvom, s prístrežkami, ktoré pracujú s jednotlivými ženami. A ženská sebraobrana je vlastne prax skupinová, kde solidarita medzi ženami je propagovaná a umožňovaná. Vieme viac o viktimizácii, než vieme o odpore žien alebo odolnosti voči násiliu. Tento citát z 80. rokov nám ukazuje, že sú tam zručnosti vyhnúť sa, prerušiť alebo odolať eh, útoku a Ukázalo sa to v kontexte, kde reakcia štátnych orgánov e, na násilie bola nedostačujúca, čiže ženy sa museli naučiť okrem iného zobrať svoju bezpečnosť do vlastných rúk a museli sa teda vybudovať prax, ktorá to umožnila. Mali sme urobiť e, rýchly prehľad dôkazov. Máme 58 štúdií, 7 z nich boli zrealizované v Európe. O e, dosahu a efektívnosti e, sebaobrany väčšina z týchto dôkazov momentálne je z USA alebo týchto mm, podkladných materiálov kde e, sa takéto kurzy uč- používajú aj na univerzitách, sa vyučujú jedna z najdôležitejších vecí ohľadne sebaobrany je, že berie vážne, uznáva a berie vážne schopnosť, ale aj efektívnosť odporu proti, alebo odolaniu násiliu. Literatúra nám hovorí, že feministické e, kurzy sebaobrany mali podstatne širší dosah než iné kurzy, tie, ktoré boli iba e, vychádzajúce z bojových umení, mali tiež obmedzený dosah. Toto je vlastne posilnenie prostredníctvom poznatkov a vedomostí, know-how a obete násilia e, z toho vlastne tiež ťažili e, tým, že im to pomáhalo redukovať symptómy traumu. A všade sa ukazuje, že to je tréning znižuje um, um, úroveň agresie, ktorú zažívali ženy. Čiže inými slovami, tieto mm, podkladové materiály dokazujú, že e, takýto tréning predchádza násiliu, znižuje to tiež strach u žien, e, posilňuje to ich sebavedomie a posilňuje to ich e, účasť na spoločenskom a kultúrnom živote a umožňuje im tom zamyslieť sa nad tým, čo bolo násilie proti ženám, kto bol za ňo zodpovedný. My sme sa tu zamerali iba na dve kľúčové štúdie, ktoré by vás mohli zaujímať. Prvá to bola intervencia v Kenii, eh, kde sa teda to týkalo dievčat. Takmer 2000 dievčat dostali kurz sebaobrany a 428 bola eh, vlastne kontrolná skupina s takýmito eh, zručnosťami života. 6 mm, týždňov to trvalo, 12 hodín trval ten kurz a miera hlásených e, znásilnení sa znížila z 18 na 11 z priebehu 12 mesiacov. V tej kontrolnej skupine nebola žiadna zmena. Viac než polovica využívala tieto techniky na predidenie alebo prerušenie útokov a dve tretiny využili aj techniky na prerušenie e, sexuálneho obťažovania. Výskumníci v tejto štúdii to uzavreli tak, že Výuka sebaobrany bola nákladovo efektívna preven- metódia, pre- metóda prevencie. Druhá štúdia je z USA. To je jediná randomizovaná kontrolná skúška, to boli e, študentky v prvom ročníku, ktoré boli náhodne rozdelené do štyroch e, skupín e, sebaobrany alebo kontrolnej skupiny a dostali informačné letáky o sexuálnych útokoch. Potom tam boli tri vlny sledovania v priebehu 12 mesiacov a nahlásenie znásilní, pokusov o znásilnie alebo sexuálneho násilia. Mm, tie počty nahlasených prípadov boli podstatne nižšie v, tom, v tej intervenčnej skupine, čiže je to dobrá intervenčná stratégia. Nenašli sme žiadne minimálne štandardy, aspoň teda európske minimálne štandardy, ale niektoré sme vypracovali na základe tejto uh, samotnej revízie. Tie si môžete prečítať v správe. čo je to obra- sebaobrana žien. Je to prax, ktorá je takou, takým spoludielom e, trénera a trénovaného alebo trénovanej. Sú tam tri princípy. E, teda e, zmena viktimizácie, zmena vnímania, e, femininnosti a nárok na maskulinitu oslobodenie seba samého. To je pocit, že ženy si dok- sa dokážu same obrániť a umožnenie e, vlastne alebo posilnenie tela, keď sa naučia jednoduché techniky, ktoré sú prispôsobené ženskému telu a e, lepšie vnímajú svoju vlastnú silu a svoje vlastné možnosti. Toto je citát e, austrálskej feministky, ktorá hovorí, že kurzy sebaobrany, ktoré neurobia politické prepojenie medzi e, e, femininmi, telesnými zvykmi a kultúrou znásilnenia, ktoré napríklad nemenujú explicitne tradičné rodové role ako súčasť kultúry, ktorá schvaluje násilie proti ženám, e, pravdepodobne nedokážu zrealizovať e, túto e, výzvu kultúre, ktorú ponúkajú kurzy seba, obrany pre ženy. Ale tie spoločnosti, ktoré to dokážu, majú potenciál nielen zmeniť individuálne tela, ale zmeniť aj to, aký je význam znásilnia a femininnosti ženskosti, či treba zmeniť spoločenské vnímanie. Uzatvárame to tak na konci správy, že sebaobrana sa musí považovať za slúbnú prax v predchádzaniu násiliu na ženách, kde je jasná implicitná teória zmeny, ale momentálne je to marginalizované a nedostatočne podporované na úrovni EU a členských štátov. E, tvrdíme, že by sa malo tomu nechať viac priestoru v politike, financovania, výskume. A máme tu niekoľko veľmi konkrétnych odporúčaní, že by EU mala propagovať a zahrňať sebaobranu ako súčasť prevencie, najmä vo vzťahu k článku 12 samovského dohovoru. A podporujeme teda vývoj celoeurópskych politických štandardov a, a, e, a e, teda networkingu medzi trénermi, aby sa posilnil alebo zvýšil počet trénerov, ktorí môžu vyučovať túto, a, e, tento druh sebaobrany niektorých členských štátov momentálne nie je nikto, kto by e, takúto ženskú sebaobranu vyučoval. A takisto potrebujeme výskum na úrovni EÚ. Zatiaľ máme najmä výskum z USA a napokon ženská sebaobrana by mala byť ponúkaná aj tým, ktorí pracujú v parlamente ako poslanci a ďalší eh, zamestnanci. Ďakujem. Eh, thank you very much, Ďakujem pekne, pani profesorka, za eh, prezentáciu štúdie. Pani Morvaj sa chcela opýtať. Pani Morvaj, len minúta. Question, okay? Máte len minútu na otázku. Okay, in that case I, I, I try to... V tomto prípade sa pokúsim uh, E, to zostručniť a budem hovoriť po anglicky. E, pani profesorku Kelly veľmi obdivujem, predovšetkým ako sa venuje kriminalistike aj a obdivujem ju aj za jej právnu prácu. Zaujímalo by ma, kedy sa dostaneme do bodu, keď právo žien na seba obranu bude uznané zákonom a môžete nás informovať o súčasnom stave a o súčasnej situácii v Británii. Ja to samozrejme sledujem, napríklad sledujem e, prácu organizácií ako je Justice for Women a ďalšie a mám pocit, že niekde sa objavujú aj tie typické scény a typické situácie s veľmi nebezpečným násilím, domácim násilím, kde partner vykonáva násilie na vlastnej žene, týranie a pripraví ženu o život, alebo naopak žena sa začne brániť a pripraví o život páchateľa. A my sme si mysleli, že aj keď toto nie je klasický prípad seba obrany, že žena sa takto dokáže brániť, ale potom sa dostane do väzenia a napríklad aj dostane do životnej trest len preto, že sa takýmto spôsobom bránila pred dlhodobým týraním. Mňa by zaujímalo, či právny vývoj pôjde ruka v ruke eh, s týmto vývojom. Myslím, že toto je taký extrém. Ja si, ja si myslím, že toto je extrém sebaobrany, kde je tá sebaobrana letálna a výsledkom je mŕtvý. A my tvrdíme, že právo má uznávať inú kategóriu, teda seba zachovanie a seba obranu, ak máte pocit, že je váš život ohrozený, tak použijete násilie aby ste dokázali ochrániť vlastný život a zachovať ho. A zachováte ho napríklad na úkor života niekoho iného. A ja si nemyslím, že na úk- toto by bola tá najväčšia obava. Lebo v kurzoch sebaobrany sa ženy neučia, ako zabíjať agresora. Tam sa učia niečo iné E, tieto školenia skôr vyučujú, e, kto má prístup k ich telu, ako si ženy majú stanoviť hranice a ich e, sebaobranné kurzy budú také, že nám budú radiť, ako újsť pred takýmto agresorom. To je užitočnejšie ako fyzické stratégie Prvou možnosťou je stanoviť si hranice, druhou je e, snažiť sa uniknúť a keď nemáte nejaké iné riešenie, tak sa môžete uchýliť e, k nejakým stratégiám, iným fyzickým stratégiám. Ďakujem za tieto zaujímavé poznatky a za prezentovanie štúdie. Počuli sme, počúvali sme to veľmi pozorne a prajem vám veľa úspechov v ďalšej práci. Teraz otázka 8 e, posilnenie, ekonomické posledenie žien v, vo verejnom a súkromnom sektore únie. Máme pracovný dokument. Anna Head je spravodajkyňou, takže dávam slovo jej hneď. Tak som Ďakujem pekne, keďže Máme málo e, času, budem sa snažiť hovoriť stručne, ako, som, ako ste povedali. Zaslal som pracovný dokument o správe na tému e, samo, e, ži, ekonomické samourčenie žien vo verejnom a súkromnom sektore. Táto správa dáva priestor na veľkú interpretáciu rôznych pohľadov, takže najprv sme predložili pracovný dokument predtým, než bude hotový návrh správy, aby sme mali možnosť spoločne sa konkrétne e, dopracovali ku dobre sformulovanému návrhu. E, Zaj, z, ráno som sa stretla s tieňovými spravodajcami. Poprvýkrát sme mali e, pozvaných aj zainteresovaných ďalších, aby sme prebrali problémy, ktoré tu ostali, aby sme sa o tom dozvedeli ešte trošku viac. Vzhľadom na situáciu v EÚ sú mnohé oblasti, kde je potrebné zlepšenie Eh, pokiaľ ide o tú rovnosť. Eh, ekonomické sebaurčenie je jednou z kľúčových otázok a musíme to zobrať do úvahy, keď sa budeme snažiť eh, dosiahnuť nejakú zmenu v budúcnosti. Rovnosť je otázka oslobodenia sa od spoločenských štruktúr, ktoré vlastne ukotvujú ľudí v nejakých opredúčených úlohách. A jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré obmedzujú ľudí, sú práve ekonomické uh, Eh, ekonomická závislosť a eh, ženy sú viac vystavené takejto ekonomickej závislosti alebo chudobe. Eh, napríklad je tam ten rozdiel v odmlňovaní, alebo je tu možno aj rozdiel v tých dôchodkoch. O tom sme hovorili tiež predtým. To je dôležitá otázka. V našej práci vo výbore je samozrejme veľmi dôležité, ak chceme nejaké zlepšenie, zmenu, musíme e, jasne formulovať naše ciele ako kritéria pre komisiu a členské štáty. Vo mojej krajine, vo Švedsku, sa e, často e, uplatňujú všelijaké predsudky, keď sa diskutuje o rovnosti a u nás je teda rozdiel v odmenovaní 12,1% e, a v EÚ je ten rozdiel odmenovania ešte vyšší a teda sú potrebné opatrenia, e, ktoré sa teraz príjmu. Dúfam teda, že spoločne e, môžeme zapracovať na tom, aby tá správa bola ďalšou pripomienkou, E, tak pre komisiu, ako aj pre členské štáty, aby, e, že, že jednoducho rovnosť e, nemôžeme ďalej odsúvať. Nie je nejaký zázračný prostriedok na dosiahnutie rovnosti v Európe. Jednoducho sú potrebné viaceré paralelné riešenia, ktoré nám spoločne pomôžu dosiahnuť nejakú zmenu. V rámci tejto správy dúfam, že budeme môcť požadovať viaceré z týchto potrebných krokov vpred na to očakávam a potrebujem eh, vašu pomoc v tejto práci. Ďakujem pekne. Eh, eh, Ďakujem, pani Het. A teraz slovo má pani Idiko Galpelc. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa najskôr chcela poďakovať za tento pracovný dokument. Ja si myslím, že je to vynikajúci dokument a myslím, a že je aj dostatočne ambiciózny. Ide tu o veľmi aktuálnu otázku, ktorá vždy bola aktuálnou. My sme pokročili, ale ešte stále máme pred sebou veľa práce. Viem, že je, máme málo času, ale dovolte mi povedať, že nemôžeme zabúdať na to, že ženy sú veľmi dôležitým motorom ekonomiky a niekedy ženy nemôžu pracovať tak, ako by chceli, aby e, prispeli e, ekonomike vo všeobecnosti. Mám niekoľko malých poznámok, ktoré zašlem e, písomne. Prvá časť z toho zosúladenia súkromného života s rodinným životom, materské dovolenky, otcovské dovolenky a tak ďalej. Tu ide o princíp subsidiarity a to je národná kompetencia. Ja si myslím, že členské krajiny by mali mať možnosť predkladať návrhy, ale to by malo byť riešené na európskej úrovni. Pokiaľ ide o wage mapping, treba to urobiť na národnej úrovni a to musí byť e, fakultatívne. A keď sa snažíme porovnávať údaje, tak treba byť veľmi opatrný, pokiaľ ide o kvóty pre rody a kvóty pre ženy. My hovoríme o privátnom aj o štátnom sektore, a ja si myslím, že tieto dva sektory treba oddeliť. Sektor, verejný sektor sa veľmi líši od privátneho sektoru a nemožno si ich zamieňať. Treba si takisto uvedomiť špecifika obidvoch sektorov. V privátnom sektore si treba uvedomiť, kto je vlastníkom podniku, takže my nemôžeme e, jednoducho e, nútiť majiteľa firmy, aby mal 40 kádrov ženy. My môžeme o to e, súkromný podnik požiadať, ale nemôžeme ich k tomu nútiť. Takže toto sú rozdiely medzi privátnym a verejným sektorom. Všetky témy musia byť fakultatívne a existuje v Európskej únii veľa dobrých skúseností, treba si ich vymieňať a to je veľmi dobrá myšlienka v tomto dokumente. Rovnakú kýplat za rovnakú prácu, vždy som za to bojovala. Aj to je veľmi dobrý cieľ. A ešte sme ho nedosiahli, to je jasné, a nemô- nemôžeme však zabúdať na zodpovednosť členských štátov v tejto otázke. E, hovorí sa tu o veľ mnohých takých citlivých otázkach, o niektorých treba hovoriť detailnejšie, ale Hedviga Višnevská. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Na úvod chcem a nepoďakovať za prácu na tomto dokumente v súvislosti s tým, že je to veľmi raná etapa tejto práce. Budem hovoriť veľmi všeobecne. Posilnenie hospodárskeho postavenia žien bolo veľmi často predmetom diskusie v našom výbore a všetci súhlasíme s tým, že musia byť prijaté kroky smerom e, k zníženiu rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi a znižiť rozdiely aj pokiaľ ide o dôchodky a rovnako aj regulovať a upravovať otázky žien, ktoré sa rozhodli z, e, súkromný život a materstvo zosúľadiť s pracovným životom. Problém rozdielov v plate nie je individuálnym, ale štruktúrálnym problémom a preto naše spoločné kroky, pokiaľ ide o boj proti tomuto javu, môžu priniesť príslušné výsledky. E, teraz nemám na mysli kroky, ktoré budú množiť rôzne riešenia, ako je napríklad realizácia európskej politiky rovnosti. Ja sa pomerne kriticky staviam k pracovnému dokumentu, ktorý navrhuje zavedenie riešení, ktoré sa veľmi miešavajú do súkromného sektoru v členských štátoch Mám tu napríklad ten wage mapping alebo systém kvót na základe pohlavy alebo vytvorenie plánov pre rodovú rovnosť. Nemôžeme od súkromných zamestnávateľov vyžadovať eh, vynakladanie úsilia na to, aby dali život unijnej ideológii, zatiaľ čo naše úrady sú dostatočnými orgánmi, ktoré by mohli jednať. My v tejto oblasti musíme podporiť riešenia, ktoré už v členských štátoch existujú. Pokiaľ ide o obsahy alebo o návrhy, ktoré sú v tomto pracovnom dokumentu, ob, dokumente obsiahnuté, tak tie vychádzajú zo švédskeho modelu. Najnovšie modely a štatistiky svedčia o tom, že Švédsko má veľký problém v boji proti rozdielom v odmeňovaní a musím povedať, že tento rozdiel je dvakrát vyšší ako v Poľsku. Podľa správy e, PricewaterhouseCoopers ženy v roku 2017, keď sa analizuje situácia žien na trhu práce, e, Chcem vám povedať, že aby ste sa na to pozreli, pretože ja viem, že vy máte záujem o postavenie žien v Poľsku. Podľa tejto správy Poľsko zamenalo najvyšší rast spomedzi všetkých krajín OECD z hľadiska najmenšieho rozdielu v odmenách medzi ženami a mužmi. Takže ja si myslím, že je to dobré. Price Waterhouse dokazuje, že Poľsko je na treťom mieste, pokiaľ ide o rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Máme sa čím pochváliť a môžete si brať príklad z Poľska. Pred nami je Nový Zéland a Slovinsko. Súvisí to aj s veľkým poklesom nezamestnanosti a nárastu zamestnanosti žien na plný úvezok. Musíme sa pozrieť aj na také riešenia, ktoré ponúkame ženám v Poľsku. V Poľsku si veľmi ceníme materstvo, máme jednu z najväčších podpor matiek a žien a ženy majú rovnako zaručený návrat do práce na svoje pracovné miesto po materskej dovolenke. Dúfame, že aj Európska únia pôjde tým smerom a že napomôže ženám, ktoré chcú zlúčiť rodinný život s pracovným životom, a chcú sa rozvíjať v rozličných oblastiach. My chceme, aby ženy od nás dostali taký pozitívny impuls, aby videli, že nie sú samé a že môžu sa venovať tak úlohe matky, ako aj úlohe zamestnankyne. Ďakujem a teraz pani Morvaj na jednu minútu. Ďakujem. Ja som bola veľmi spokojná, keď som videla ten princíp rovnaký plat za rovnakú prácu na strane 5, ale toto e, ja si myslím, že je také trošku falošné, lebo je to veľmi vzdialené dnešnej realite našej Európskej únie. Keď sa pozrieme na posledné štatistiky, tak tie najchudobnejšie krajiny, e, tie ex-socialistické krajiny, tak vidíme, že je tam veľmi veľa problémov a že je tam aj obrovský rozdiel medzi priemernými platmi a minimálnymi platmi. To e, medzi krajinami východnej a západnej Európy. Takže je potrebné, aby sme mali rovnaké platy za rovnakú prácu. Samozrejme, ženy aj muži by mali mať rovnakú odmenu za rovnakú prácu, ale treba samozrejme dbať aj o to, aby za rovnakú prácu aj vo východnej aj v západnej Európe ľudia dostávali rovnaký plat, aby, to nebolo, aby tam neboli rozdiely 10 krát viac a 10 krát menej. E, mm, my všetci si myslíme, E, že je normálne, keď existuje e, táto, tento veľký rozdiel medzi platmi a životnou úrovňou medzi Západom a Východom. Nové členské krajiny, ktoré pristúpili do EÚ, by mali mať budúcnosť, ktorá by im umožnila lepšie žiť. Ja viem, že je to veľmi citlivá otázka, ja viem, že vy nemáte žiadnu chuť o nej hovoriť, ale dovolte mi ukončiť moju vetu a môj názor. Muži a ženy by mali mať rovnaké platy, keď pracujú rovnak, na rovnakom mieste, napríklad v supermarkete. Ale žena, ktorá pracuje v supermarkete v Maďarsku, by mala e, zarobiť to isté, čo zarába aj jej kolegyňa v Rakúsku, a nie 50 Ďakujem pekne a ďakujem aj za vaše úvahy k tomuto pracovnému dokumentu. Ja chcem pripomenúť, že je to naozaj pracovný dokument, ešte to nie je samotná správa a my sme sa preto rozhodli, pretože chcem, aby tu bola diskusia o tom, aby sme mali možnosť hovoriť o všetkých týchto názoroch Ehm, myslím si, že otázka o rozdieli, rozdiele v odmeňovaní je veľmi dôležitá, pretože eh, sa to naozaj eh, týka všetkých a musíme znižiť rozdiel, eh, tento rozdiel v odmenovaní a tam môže EU vyvíjať tlak, aj e, komisia, aj členské štáty, pretože to nie je dobré, aby my, ženy, sme e, zarábali menej než muži. Prečo? Prečo robíme, veď robíme tú istú prácu? Prečo by mali mať ženy nižšiu hodnotu? Predsa v rímskych zmluvách je v roku 1150 už zapísané, že ženy majú mať rovnaké e, práva, a odmenovanie za prácu, takže mali by sme sa postarať o tú rovnosť. Ale naozaj potom je potrebné aj zmapovať platy a mzdy a to môže môže potom vyvíjať určité požiadavky na členské štáty, čiže eh, ak budú musieť mať takto zmapované eh, a štatisticky podložené tie údaje, tak eh, kým to nebude, tak tento problém nikdy nedostaneme pod kontrolu. Takže musíme o tom viac diskutovať a dúfam, že sa vyjadríte a potom budem pokračovať postupne aj na tejto jedn- samotnej správe. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Anne Head. Pozmeňovacie návrhy majú byť zaslané do 12. apríla. Teraz prichádzame k bodu 9 našeho programu. Budeme hlasovať elektronicky a dáme si dvojminútovú prestávku, aby sme sa mohli pripraviť na hlasovanie. Eh, Vážení kolegovia, začneme s hlasovaním. Teraz hlasujeme pani spravodajkyne Faragudo aproximácii zákonov iných právnych eh, predpisov obdel požiadavky na prístupnosti výrobkov služieb. Eh, pozmeňujúci návrh 120, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 123, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmeňujúci na návrh 125, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmeňujúci návrh 126, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Áno, skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 126. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 127. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že je to prijaté. Ale skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 128, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 129, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 130, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 131, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 135. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 136. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 138, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 139, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Myslím si, že je to prijaté, ale môžeme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh. 140, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňovací návrh. 142, kto je za, Aha, nemusíme hlasovať o e, pozmeňovacom návrhu 142. A teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 144. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 145. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 146. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 148, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 150, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 151, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 1, kto je za? Kto, je, kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 20, Hlasujeme uh, en bloc. Pozmeňujúci návrh 20 až 26. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 1. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 2. Kto je za, kto je proti, zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 3. Kto sa zdržal? Kto je proti? Prijaté. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. hlasujeme e, spoločne od pozmeňujúcich návrh 40 až 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. si návrh 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Hlasujeme naraz o pozmeňovacích návrh 45 a 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 50, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 51, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Hlasujeme spoločne o pozmeňujúcich návrh 53 a 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme. Skontrolujeme hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 55. Ozatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 57. Môžeme hlasovať v bloku až po návrh 66. O tom návrhu je to v poriadku? Nie, nie je to v poriadku, takže budeme hlasovať jednotlivo. Po po návrh 62 môžeme hlasovať v bloku. Od návrhu 57 po 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 63. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozme, pozmeňovací návrh 67, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromisný návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 72, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmienujúci návrh 81. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 86. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 88. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 89. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 90. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 90. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 94. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté, ospravedlňujem sa. Pozmeňovací návrh 96. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 97. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 98. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 99. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 101. Kto je za? Kto je proti? Musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 100. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 102. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržali, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 103, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali, prijaté. Pozmeňujúci návrh 104, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ospravedlňujem sa. Pozmienujúci návrh 108, kto je za, kto je proti. Čiže ešte raz, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 109, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 110, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. si návrh 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ešte raz. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. si návrh 117. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 7 a pozmeňovací návrh 116. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 119. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz elektronicky budeme hlasovať o návrhu stanoviska v zmysle pozmeňovacích návrhov prijatých. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Veľmi dobre. Gratulujeme spravodajkyni. Teraz prejdeme na hlasovanie o ďalšom bode pre riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinami a zločinami proti ľudskosti, vrátane genocídy. Spravodajkňa je Lilian Rodriguez. Ah, mm-hmm. Amendment 2A Pozmeňovací návrh 2A, kto je za? Kto je za návrh 2A, kto sa zdržal prijaté? Pozmeňovací návrh 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? Pozmeňovací návrh 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? Pozmeňovací návrh 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? Pozmeňovací návrh 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňovací návrh 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňovací návrh 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňovací návrh 12, kto je kto čo je ústny pozmeňovací návrh. Nech sa páči, máte slovo. Uh, in 12, návrh 12, by som chcela dodať eh, po violent crimes, eh, other non-state actors, čiže iní neštátni aktéry. Oral amendment. Pozmeňujúci návrh 12, ústne podaný, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 2, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Gratulujem. Všetky poznamenané návrhy sú prijaté. Teraz e, môžeme uzatvoriť e, naše stretnutie výboru. Ďalšie stretnutie výboru je naplánované na budúci týždeň, na 8. a 9. marec. E, bola tieto osobitá konferencia k 8. marcu a teraz bude stretnutie koordinátorov.